chcieť ešte pokračovať vo výmene názorov. E, chcem sa vám poďakovať za vaše príspevky. Informujem vás, že zajtra pokračujeme v rokovaní o 9. do poludnia. Želám vám ešte príjemný večer.